Zvisnica a prijaté texty zo schôdze z 15. decembra sú k dispozícii. Sú voči tomu nejaké výhrady? Zápisnica je týmto schválená.